Ladies and gentlemen, please take your seats. Dámy a páni, prosím, usaďte sa, pretože musíme pokračovať. Meškáme 10 minút a treba ustanoviť aj ďalšie výbory. Takže vyhlasujem schôdzu za otvorenú a chcem vám pripomenúť, že účelom tejto schôdze je E, ustanoviť e, predsedníctvo výboru tým, že zvolím predsedu a 4 podpredsedov v súlade s pravidlom 204 rokovacieho poriadku. Najprv zvolíme predsedu a potom zvolíme podpredsedov e, pod predsedením novozvoleného predsedu. Chcem vás informovať, že mi oznámili, že nasledujúci náhradníci sa zúčastnia v hlasovaní prečetných menách. For uh, Mr. L Za pánu Lars Adaknusson bude pani Švica. Za Michela Liomari pán Filip Žuva. Za Lorenza Ceza Luis de Grandes Pascal bude jeho náhradník. Za Ramona Amanesko bude Maria Gabriel. Za Jaromira Štetina je tu. Za Eleny Deokratus bude Renate Zomer. Za Nikos Androlakis bude Miltos Kirkos. Pán Richard Hovit tu nie je. Takže ho nahradí Nina Gill a pán Borisa Zala e, bude narazovať pán Isvan Ujeli. pán Joakim Sarbaty, Sarbaty bude nahradený pánom Marekom Jurekom. Ivo Vajgla navrhy Anelia Termaky. Pavlo X. Lesia Sturion bude nahradený pani Marie Kristín Veržia. A Ulrike Ludnaček bude nahradená pánom Igorom Šoltésom. Takže teraz požiadam sekretariát, aby preveril, či bolo dosiahnutá uznačenia schopnosť e, pri preplatnosť hlasovania. Je tomu tak. Chcem vám pripomenúť, že podľa pravidel, pravidla 208 je uznačená schopnosť 1 štvrtina členov, v našom prípade je to 18 členov. Máme uznačenú schopnosť a chcem teraz vyzvať, aby ste e, menovali kandidátov e, na predsedu. E, chcem vám pripomenúť, že kandidáta musí menovať politická skupina alebo 5% členov výboru. A v prípade AFETu sú to 4, 4 členovia. Vidím, že skupina EPP menovala Elmara Broka za predsedu výboru pre zahraničné veci a teraz sa pýtam pána Elmara Broka, či súhlasí s jeho nomináciou. Thank my group for this nomination. Ďakujem mojej skupine za túto nomináciu. like in all democracies, there is no... Ako vo všetkých demokraciách, nie na výber, kandidát spĺňa povinnosť a pán Starbat je tu, ako ma informovali informovali ma tiež, že tento kandidát splňa povinnosti, že je plnohodnotným členom výboru a podpísal e, vyhlásenie o finančných záujmoch. Teraz sa pýtam, či sú aj e, nominácie na iných kandidátov. Nie sú ďalšie nominácie na kandidátov a teraz a teraz ideme menovať nového predsedu výboru aklamačne. Kto je za pána Broka? Well. No ako vidíte, pán Brok eh, bol aklamačne zvolený jednohlasne a preto vyzývam pána Broka, aby sa ujal predsedníctva a pokračoval v našej schôdzi. <laughs>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 kolegiálnu spoluprácu. Aj v ďalšom 2,5 roka budeme môcť e, pokračovať. E, hoci tu určite máme rôzne názory, ale myslím, že v posledných rokoch e, sme sa pokúšali bodať mosty a tak, aby sme boli schopní konať s širokou väčšinou a ja myslím, že to v podstatných oblastiach bolo možné vzhľadom na kritickú E, situáciu e, aj v budúcnosti e, nám to môže priniesť riešenia. Teraz pristúpime k voľbe podpredsedov. A teraz máme kandidátov na prvého podpredsedu. Kto je kandidát? Skupina ECR navrhla pána Legotka ako prvého podpredsedu. Máte ďalšie návrhy? Nie. Pán Legutko je plnohodnotný člen tohoto výboru a podpísal vyhlásenie o finančných zájmoch, takže splňa podmienky na kandidatúru a nemáme tu ďalších kandidátov. Pán Havat prišiel a bude hlasovať. Budete hlasovať? Pán eh, Legutko, ste pripravení prijať kandidatúru? Miss... Yes. No, we have said it as before, the ECR... Nejako, povedali sme ako predtým skupina ECR navrhal pán Legutka, no ak chcete podať niečo eh, eh, špeciálne pánu Tunok, nech sa páči. The new from... No tradične to niekto zo, z skupiny navrhuje a nevie ako predseda. Naposledy tu každá skupina navrhovala kandidáta. A chcem povedať niečo osobitného pánovi Legutkovi, ktorý je bývalý senátor z Polska a vedúci národnej delegácie a podpredseda našej skupiny. A um, ako 5 rokov uh, slúžil ako stený mm, člen tohoto výboru, takže um, kvalifikovaný na uh, túto pozíciu, takže ECR s hrdosťou predkladá jeho kandidatúru na podpredsedu um, tohoto výboru. Pán Tanok, ja som postupoval rovnako ako pán Pašku. V mojom prípade povedal som, že ECR ho menovala. No, môžeme to robiť aj opačne. Nikto iný nekandiduje. Podmienky sú splnené. Môžeme hlasovať akomačne. Kto je za pána The floor has Mr. Legutko. E, pán Legutko má slovo. A Teraz musíme e, pristúpiť k druhému podpredsedovi. E, ne, urobím tú chybu, že prečítam e, zase, kto bol navrhnutý, ale chcem sa opýtať e, skupín, že ko navrhujú, myslím si, že to je teraz vecou GUE, aby navrhla. No proposal from GUE? Nik- nenavrhuje nikto z GUE? Immer blind auf dem linken Auge, das kennt vždy uh, slepý na ľavé oko, to už uh, poznám. Okay. U mňa je to náhodou um, práve naopak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 Skupina GNGL navrhuje pani e, eh, Mariu Abione dr, ako druhú podpredsedničku e, tohoto výboru, ako ženu. Ona e, sa narodila v Kastovo v Valencii, Španielsku a ona je účastníčkou e, v hnutí e, mieru a medzinárodnej solidarity od roku 2000 ako mladá aktivistka. Ona zameriava svoju prácu hlavne na Blízky východ a Latinskú Ameriku. Bola zvolená v roku 2007 ako členka regionálneho parlamentu e, v Valencii s e, samozprávy rozpravy a e, dnes bola zvolená za europoslankyňu, bola e, činná vo výboroch e, pre ľudské práva a rozvoj okrem iného. Bola zvolená ako členka Európskeho parlamentu na kandidátke zjednotenej ľavice. Gibt A vďaka. Kandiduje niekto ďalší? Nie. Pani Abriel je členka tohoto výboru a podpísala vyhlásenie o finančných záujmoch, e, takže splňa podmienky na kandidatúru, keďže e, nebol predložený návrh na tajné hlasovanie. Dávam hlasovať aklamačne. Pani Abiol, ste pripravená prijať e, túto voľbu? Mohli by ste Tak srdečná vďaka a blahoželám. Wir kommen damit zur Wahl des dritten Vizepräsidenten. Teraz ideme k voľbe tretieho podpredsedu. Socialistická frakcia um, môže um, predniesť návrh? Uh, firstly, apologies uh, for my lateness, but I... Najprv sa ospravedlňujem, e, no e, ja e, som postený, že môžem menovať pána Pašku, že bude za socialista podpredseda tohoto výboru a chcem um, pripomenúť, že pán Pasku e, je ctený a bol poctený člen tohoto výboru v minulom volebnom období a je um, bývalý um, minister obrany um, Rumunska a má osobitný záujem vo veciach obrany a bezpečnosti a tiež má skúsenosti v zahraničných veciach paušálne a sme potešení, že ho môžeme menovať za podpredsedu tohoto výboru v novom parlamente. Ďakujem. Sú ďalšie návrhy? Nie. Pán Pasku Spĺňam podmienku, je člen výboru a tiež podpísal vyhlásenie o finančných záujmoch. Máte nejaké ďalšie návrhy? Nie. Môžeme hlasovať aklamačne. Kto podporuje kandidatúru kolega Pasku? Pán kolega Pasku, príjmate túto voľbu? Srdečná ďaká a blahoželania. Prosím, zaujímajte miesto. A teraz pristúpime k voľbe e, štvrtého podpredsedu. Tu je návrh EFDD. A nech sa páči, navrhnite. Grazie, presidente. O il grandissimo onore. Ďakujem, pán predseda. Je pre mňa veľká čest, e, že môžem v mene našej politickej skupiny EFD navrhnúť pána Agrikula. Bol e, dvakrát zvolený v Lotyšskom národnom parlamentom, venoval sa zahraničným záležitostiam, bol aj predsedom tohto výboru, bol šéfom delegácie v OECD aj na to podľa našej politickej skupiny má ideálne kurikulum na to, aby mohol byť súčasťou predsedníctva tohto výboru a dúfame, že na rozdiel od iných výborov pri hlasovaní vo výboroch, tak vo výbore AFET dúfame, e, že naša politická skupina bude môcť mať príležitosť byť zastúpená v predsedníctve a týmto spôsobom aj Lotyšsku. Srdečná vďaka. A aj tento pán splňa podmienky, teda že je člen výboru a podpísal vyhlásenie o finančných záujmoch. E, máte nejaké ďalšie návrhy? Pán Predor. Ďakujem pekne. V mene EPP máme kandidatúru pána Plenkoviča. Dlho bol viacej ako 17 rokov diplomatom. Bol štátnym tajomníkom pre európske záležitosti vo svojej krajine. Viedol zmiešaný parlamentný výbor Chorvátsko-Európsky parlament, takže EPP podporuje kandidatúru pána Plenkoviča, ktorý tu sedí vedľa mňa. Ďakujem. Máte ďalšie pripomienky? Návrhy? Nie? Hm, práve som sa dozvedel, že aj pán Plenkovič podpísal vyhlásenie o finančných záujmov a je zjavne plnohodnotný člen tohoto výboru, takže tiež splňa podmienky na kandidatúru. Teraz e, to e, budeme robiť tajným hlasovaním a prosím e, vložte hlasovacie nie, nie, budeme to robiť elektronicky. Elektronicky budeme hlasovať. E, má každý hlasovaciu kartu? Má každý hlasovaciu kartu? A máte na tom vytlačené mená? Pán Venklovič a Kregule? Randy's candidate uh, number two. And uh, how is it Okay. Dobre. Uh, nebudem to robiť s menami na obrazovke. Môžeme to robiť, že zelený je Gregule a červený je Plenkovič a mm, bielý je zdržanie sa hlasovania. Pani Grigule je menovaná e, zo skupiny EFDD a pán Plenkovič je menovaný z EPP. Takže Grigule je zelená a Plenkovič je červený. ja Eh, sa pamätám, že bolo pokus eh, urobiť niečo podobné pred 5 rokmi. Pán aby sa porušil eh, Dehontov systém a ja sa neprivorám za EFD, práve naopak, ale keď to prelomíme, porušíme v jednej skupine, tak to musíme porušiť vo všetkých skupinách a tým pádom by sme porušili Dehontovo pravidlo, pretože to má chrániť všetky skupiny, aj menšie nové bez rozlíšenia, takže ak to porušíme teraz, raz to porušiť vždy. Takže môžete e, mi e, vysvetliť, e, prečo toto sa deje? <laughs> Ako predseda z definície neviem nič, ale myslím, že sa to ustalo stalo niekoľkokrát aj počas týchto dní, ako som počul a ak je kandidatúra proti, tak nemôžem to zastaviť e, v zmysle demokracie, ale pán Fleckenstein musí k tomu niečo povedať. Možno, že e, to bol celý súbor dohod o tom, ale ja e, len viem, že v e, rokovací tak upravuje, že pred voľbami sa môžu predkladať kandidatúry a keď niekto chce kandidovať, má to právo. A môj priateľ chcel povedať, aby neboli tu žiadne nedorozumenia, že socialisti a demokrati sú vždy červení. Das, aber das ist ein Code, der nur bei den Sozialisten funktioniert. Ale áno, ale funguje to len u socialistov, takto, ako ste to teraz povedali. Our satisfaction will e bez mikrofónu. No už dobre, tak hlasujme. Otváram hlasovanie. PCR has Too many votes. ECR has too many votes. One. ECR priveľa, o jedného viac. We stop the vote. Management and every group should check. Zastavíme, have. zastavíme hlasovanie a každá skupina si musí overiť, koľko má členov, čiže ECR má o jedného viac ostatní. Dvaja navyše. So, the EPP has 21 votes. EPP má 21 hlasov, verte si to, koľko vás je. SAD 18, ECR 7, ALDE 7, GUE 5, Zelený 5, FDD 3, nezaradený 5, 5 hlasov. Možno by to mohol overiť každý koordinátor. Is that done, every group is in order, should be tried second time. Všetko je v poriadku, skúsime druhýkrát. Dobre, tak hlasujeme opäť. Opäť je to 74, ale výbor má len 71 členov. 73 now is still too too much. Máme o dvoch viac. Každý, kto nemá právo hlasovať, musí vytiahnuť svoju kartičku, kto nemá právo hlasovať. Pre, pán Tenok hovorí bez mikrofónu. Still one too much. Dobre, ešte stále je o jedného viac. Still one. Which group? Have everyone checked it? Overili ste to v ktorej to je skupine? Hmm? Don't forget the members of the bureau. Yeah, but uh, part of it, the members of the bureaus are members of their group, so they. Ano, ale členovia predsedníctva sú členom, členmi skupín taktiež, takže teraz to už vyzerá, že je to v poriadku.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 Koniec hlasovania. Is Grigula got 11 votes. Pani Kiergule získala 11 hlasov a pán Plenkovič dostal 46 hlasov. Pán Plenkovič, ste ochotní akceptovať výsledok hlasovania? Áno, ďakujem, tak sa prosím posaďte za predsednícky stôl. Ďakujem.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 a to je harmonogram schôdze do konca roku 2014. Ešte tam máme dva štvrtky, ktoré ja považujem za veľmi dobré. E, tak e, môžeme využiť e, miestnosť vo štvrtok chcel som požiadať sekretariát, ale aby sme mohli mať na začiatku týždňa mať schôdze a nie vo štvrtky, eh, pretože náš timing to potom komplikuje a máme potom ťažkosti. Eh, preto je to nedobré, keď máme schôdze vo štvrtok, potom je účasť pomerne obmedzená pretože potrebujeme aj cestovať, aj navštíviť naše, obvod, naše volebné obvody. Vy, sekretariat, vy tu ste celý týždeň, vám je to jedno, ale my nemáme toľko času, takže chcem poprosiť e, sekretariat, aby sa na budúci rok snažilo nejakým spôsobom lepšie zabezpečiť naše schôdze ale myslím, že tento, týždeň sa to, tento rok sa to už nebude dať, ale pokúsime sa to získať na budúci rok. Nuž. Teraz um, je niekto proti tomuto návrhu schôdzi? Nie je tomu tak, takže budeme ho akceptovať tak, ako je. Prejdeme k bodu číslo 4, to je schválenie jazykového režimu. keď eh, používam, keď je slovo režim v súvislosti s jazykmi, to môže viesť rôznym nedorozumeniam, podľa mňa. Mali sme už eh, E, na našich schôdzach sme nemali e, galštinu, malčtinu a fínštinu, ale všetky ostatné jazyky sme mali. A tieto budeme mať? E, je proti tomu niekto? Budeme musieť sa k tomu nejako postaviť, keď sa bude meniť ob, obsah alebo poslanci, ale myslím si, že v súčasnosti, keď nie je voči tomu žiaden odpor, tak môžeme schváliť tento jazykový režim tak, ako bol navrhnutý. Ďakujem pekne. Teraz Prejdeme na pra- plán práce ešte pred eh, letnou prestávkou. Budeme mať eh, jednu schôdzu ešte v Štrasburgu, pravdepodobne vo štvrtok. Nie? pred, vo štvrtok predpoludním. A potom bude až prvá štandardná chôdza 1. septembra. Chcel by som požiadať koordinátorov, aby e, veci sledovali. Ja sa pokúsim e, zabezpečiť e, tak také Large Bureau, aby sme mohli e, sa pobaviť o rôznych rozhodnutiach a pravdepodobne e, teraz ešte pred e, letom nebudeme hneď riešiť pridelovanie správ, nie, ale, ale mali by sme čo najskôr postupovať v prípadoch Gruzinska, Moldavska, Ukrajiny a takisto v otázkach rozpočtu, preto by som bol Eh, aby ste už mali cez koordinátorov do stredy rozhodnutie, tak aby kolegovia mohli začať pracovať aj počas letnej prestávky na týchto eh, správach. Takže príjemný večer a ďakujem ešte raz za účasť. Okay.